Ak sa nemýlim, môžeme začať. Ešte stále nie sme všetci, ale ak dovolíte, začneme. Niektorí kolegovia ešte postupne sa budú vrácať z výboru regiónov, tak začneme bez nich. Možno si pamätáte, pred obedňajšou prestávkou som, som trochu načrtla bod 4 na našom programe, síce oznámenia predsedničky. A rada by som teraz e, uzavrela tento bod, e, rada by som vás poinformovala o záveroch e, schôdze koordinátorov zo včerajška. Už som vám povedala o Fonde Solidarity dopoludne a teraz by som vám rada oznámila, že sme diskutovali aj o otázke nelegislatívnych stanovisk a koordinátori rozhodli, že predložia návrh stanoviska na správy z vlastnej iniciatívy ostatných výborov, výboru Envy, potom e, Biela kniha Komisie o prispôsobení sa klimatickým zmenám. Toto stanovisko vypracujú socialisti a demokrati. A ďalej sme dohodli, koordinátori teda dohodli, e, že vypracujú e, stanovisko aj ku oznámeniu komisie o prispôsobení sa katastrofám, ktoré spôsobila ľudská činnosť. Toto stanovisko vypracuje skupina ALDE, ale tiež je prepojené k, s ostatným stanoviskom, ktoré vypracovala tiež táto skupina, teda počkáme si ešte na záverečné rozhodnutie skupiny ALDE, ktoré stanovisko napokon vypracujú, ale dôležité je, že sa vypracuje stanovisko aj v tejto správe. Pokiaľ ide o výbor pre poľnohospodárstvo, tento výbor vypracováva správu o regiónoch s prírodným handicapom. Ďalej výbor pre dopravu vypracuje správu o udržateľnej budúcnosti v oblasti dopravy. Ešte stále nie je jasné, ktorá skupina vypracuje stanovisko na túto tému. Je niekoľko záujemcov. Ako náhle sa príjme záverečné rozhodnutie, hneď vás poinformujem. A teraz, eh, pokiaľ ide o správy z vlastnej iniciatívy, koordinátori schválili zoznam návrhov a prijali rozhodnutie o týchto správach z vlastnej iniciatívy. Skupina EPP vypracuje správu o regionálnej konkurenceschopnosti a programoch eh, Európskej únie na boj proti výzvom oblasti zamestnanosti a klimatických zmien, eh, ďalej na dosiahnutie územnej kohézie medzi regiónmi EÚ, ďalej na dosiahnutie udržateľného rozvoja na globálnej úrovni a ďalej implementačné správy. Teda skupina EPP bude mať dve správy z vlastnej iniciatívy a implementačnú správu, ktoré súvisia s koordináciou Európskeho rozvojového fondu a 7. programu pre výskum a vývoj. Skupina socialistov a demokratov navrhla dve správy. E, pokrok v oblasti lisabonských cieľov a ďalej o stratégii v regióne Baltického mora. Skupina ALDE sa ešte nerozhodla. Bude to buď stratégia na boj proti prírodným katastrofám, alebo dobrá Správa, ktorá súvisí s regionálnou politikou EÚ, ešte stále čakáme na sekretariát ALDE, aby nás informoval o ich záverečnom rozhodnutí, ktorú správu vypracujú. Skupina zelených sa chce venovať otázkam transparentnosti regionálnej politiky a financovaniu v tejto oblasti. Koordinátori tiež rozhodli o tom, že v budúcnosti budú diskutovať o ďalšej správe, ktorú navrhli zelení a síce nové ukazovatele merania sociálno-ekonomickej situácie regiónov a tiež e, o vyjasnenie rozdielov medzi regiónmi po prehodnotení správy komisie. Okrem toho koordinátori e, sa rozhodli, že čo najskôr politické skupiny by mali zaslať svoje návrhy na delegácie na rok 2010 Mali by ich zaslať ešte pred novembrovou schôdzou výboru REGI a tiež e, návrhy na štúdie. Aj tieto návrhy je potrebné zaslať sekretariátu pred novembrovou schôdzou. Ak nie sú žiadne námietky, tak tieto návrhy koordinátorov sa považujú za schválené a počkáme si ešte, ako som už povedala, na záverečné rozhodnutie niektorých politických skupín. Dúfame, že nám ich predložia čo najskôr. Teda tento bod na programe sme už tiež uzavreli a prejdeme k bodu číslo 5. Pán Elioro je tu už medzi nami. Ide tu o znižené sadby spotrebné dane na Madére a Azorských ostrovoch. Spravodajca navrhol, aby e, výmena názorov prebehla dnes. E, je to relatívne nekontroverzný návrh a Skupina EPP navrhla predsedničke, aby sa prejednal tento dokument v súlade s postupom, s zjednodušeným postupom bez pozorňovacích návrhov. Ak nemáte žiadne námietky, tak budeme takto postupovať. A teraz by som dala rada slovo pánovi Oro, aby sa s nami podelil o svoje dojmy v tomto smere. Oui, madame euh, Áno, samozrejme, pani predsednička. Ja súhlasím s tou zjednodušenou procedúrou, zjednodušeným postupom a iba niekoľko slov k mojej správe. Treba povedať, že výroba rúmu, likérov a alkoholu je veľmi dôležitý e, sektor nielen na Madere a Zorských ostrovoch, ale aj v, na ostrove Reunion aj v Antilách. A my si myslíme, že toto opatrenie, ktoré je navrhnuté, by malo byť predložené tak, aby umožnilo e, pre, e, pretrvanie kvality v, te, v tomto sektore a takisto e, zaviesť také nástroje, ktoré by umožnili kompenzovať ceny za tieto alkoholy. Nazdávam sa, že je to veľmi dôležité a práve preto e, sú tu tieto konzultácie, predbežné konzultácie s mojimi kolegami z Portugalska, z Madéry a Azorských ostrovov a my chceme požiadať o e, urýchlený postup, o zjednodušený postup a teda to nám úplne vyhovuje. Zo všetkých týchto dôvodov, drahí kolegovia, vás chcem požiadať o podporu tejto správy a Teraz by som si želal, ak moji kolegovia z tohto regiónu, z portugalských oblastí sa chcú vyjadriť. Myslím si, že ich stanoviska by mohli byť zaujímavé a mohlo by byť zaujímavé vypočuť si ich. Teixeira. Pán, pán Teixeira. Chairman. Ehm, ja som chcel najskôr pozdraviť pána Hora s ním som už mal príležitosť pracovať aktívne na tejto téme. Chcem mu poďakovať za pozornosť, ktorú venoval tejto záležitosti. Iba veľmi stručne tento návrh je pre Madeiru a Azorské ostrovy mimoriadne dôležitý, lebo Portugalsko, a ako aj tieto dve oblasti, e, majú isté požiadavky v tomto bode. Ide tu o to, že aby sme rozšírili to, čo bolo schválené v roku 2002, kde Portugalsko mohlo zaviesť istú daň na likéry, ktoré bol, sa vyrábajú na Azorských ostrovoch a Madére. E, toto vyprešalo minulý rok a teraz tu máme e, žiadosť, aby sa retroaktívne predlžil e, tento postup do roku 2015. No a je dôležité povedať, že e, výrobcovia týchto likérov, a ktoré vlastne zdôvod, čím zdôvodnili tieto požiadavky, pretrvávajú. E, musíme si uvedomiť, že to sú ultraperiférne oblasti, tam sú tam zložité klimatické e, podmienky a takisto poľnohospodárske usadlosti majú veľmi malé rozmery. E, toto by malo pomôcť e, udržaniu minimálnej úrovne sociálno-ekonomickej a ja si nemyslím, že by sme sa tu dožadovali nejakej nelegálnej výhody. Pokiaľ ide o zníženie daní, e, a ak by k tomu nedošlo, tak by stúpli predajné ceny týchto výrobkov a to by malo dopad na odbyt a teda následne aj na produkciu. Po príslušných analýzach ja si myslím, že návrh spravodajcu e, nepotrebuje žiadny pozmenujúci návrh a preto chcem takisto požiadať e, kolegov, aby podporili zjednodušený postup článok 46 rokovacieho poriadku. Ak súhlasíte, pani predsednička, môžeme navrhnúť, aby tento návrh bol schválený bez pozmenujúcich návrhov a eventuálne, aby ešte v októbri bol posunutý na plenárne zasadnutie. Ďakujem. Thank you, Ďakujem pekne. Takže toto rozhodnutie môžeme jednomyselne schváliť a pôjde to na plenárku, ale ešte... Pani predsednička, ja chcem sa iba pridať a takisto za socialistickú stranu a sociálno-demokratickú stranu požiadať o podporu e, zjednodušeného postupu, pretože aj pre Azorské ostrovy je toto veľmi dôležité, už aj vzhľadom na to, e, že je tu istý sklz a je to veľmi dôležitá záležitosť. No a myslím si, že e, môžeme poprosiť o schválenie tejto správy, tak ako je. Pýtam sa, či sa ešte niekto hlásil slovo. Zasa, že už nik Takže jednomyselne schválené a ide to na plenárku. Ďakujem. A teraz bod 12. Ak je tu kolega Karimadeli. Takže spravodajca žiada o rozpravu dnes. Navrh e, stanoviska preskúmame v novembri a hlasovať sa bude asi v decembri, ale dnes Otváram rozpravu a pani Deli, prosím, povedzte nám k tomu niečo stručne. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia. Európska komisia sa rozhodla, že rok 2001 bude Európskym rokom dobrovoľníckej práce a je tu súčasné rozhodnutie komisie a nadvezuje to na rozhodnutie parlamentu z 2. septembra 2008 o e, tom, aby rok 2011 bol Európskym rokom dobrovoľníctva. Takže vo všeobecnosti ide o to podporiť výmenu skúseností, osvedčených postupov a taktiež e, vystupňovať úsilie štátov, miestných orgánov a občianskej spoločnosti na to, aby boli vytvorené vhodné podmienky na dobrovoľníctvo v Európskej únii. Európska komisia chce, aby dobrovoľníctvo bolo aktívnym prejavom občianského zapojenia sa a podporí to naše spoločné európske hodnoty. Takže dobrovoľníctvo musí podporovať základné hodnoty, ako napríklad občianstvo, solidarita, obhajovanie všeobecného blaha alebo nediskriminácia. Takže je to dôležité eh, napríklad vo vzdelávaní pre mladých, zdravie, environmentálne otázky, šport a aj vonkajšie vzťahy okrem iného. Dobrovoľníctvo môže takto prispieť k harmonickému rozvoju našich spoločností. Navrhujú sa teda štyri ciele v návrhu rozhodnutia komisie najskôr vytvoriť vhodný rámec eh, v EÚ pre dobrovoľníckú prácu a potom eh, dať eh, možnosť konať dobrovoľníkom a zlepšiť úroveň dobrovoľníctva, uznať aktivity dobrovoľníckej práce a taktiež zvyšiť povedomie, na, pokiaľ ide o hodnotu a význam dobrovoľníckých prác. Takže je to uh, niečo, čo si vyžiaduje konkrétne kroky, napríklad iniciatívy na úrovni spoločenstva štátov e, regionálnej aj miestnej. No a okrem toho bude tento rok mať 6 miliónov eur. Komisia navrhuje ešte ďalšie 2 milióny na zrealizovanie prípravných prác v rámci predbežného návrhu rozpočtu na rok 2010. Toto sú naozaj vznešené ciele a dobrovoľníctvo je zásadným nástrojom na posilnenie e, sociálnej súdržnosti medzi občanmi EÚ ale aj na podporu všetkých neziskových hodnôt, ktoré sú mimoriadne dôležité v súčasnosti. Ale okrem ešte otázky e, prostriedkov, okrem tých 6 miliónov eur, treba povedať, že to nestačí vzhľadom na výzvy dobrovoľníctva. Tento rok musí byť príležitosťou e, zdôrazniť niektoré zásadné princípy, ktoré nie sú dostatočne zdôraznené e, v tom dokumente, ktorý predkladáme komisii. V prvom rade ide o to, aby sme presne zadefinovali, čo chápeme ako dobrovoľníckú prácu, takže je dôležité, aby bol vopred e, objasnený právnický štatút, aby to nebolo to isté ako e, dobrovoľník, ani to nemá nahradiť klasickú prácu zamestnanca, ani to nemá nahradiť alebo poskytovať základné služby v, vo vernej oblasti. Tak ako e, je to v návrhu komisie, dobrovoľnícká práca musí byť e, jasne zadefinovaná. Tento rok musí byť taktiež príležitosťou zabezpečiť ochranu dobrovoľníkov v, v oblasti bezpečnosti pri práci, pretože hrozí, e, že e, sa môžu zraniť pri náplni svojej práce a nemajú žiadne e, zabezpečenie. A musí to taktiež tvoriť súčasť, dlhodobejšiu súčasť života. Takže musí to byť uznané, musia byť validované nadobudnuté znalosti a musí e, to byť ekvivalentné s istými aj študijnými programami. Potom treba taktiež uľahčiť prístup organizácií dobrovoľníkov k dostatočným finančným zdrojom, bez toho, aby to bol, predstavovalo príliš veľkú administratívnu záťaž a aby boli zároveň kontrolované výdavky verejných financií. Taktiež treba bojovať proti akejkoľvek diskriminácii. Niektoré členské krajiny zakazujú e, výkon e, takéto práce e, cudzincom. V Európe to napríklad e, vylučuje všetky tretie krajiny. Rok 2001 teda musí zharmonizovať e, existujúcu prax smerom nahor, takže Mm, musí to byť z ohľadu na pôvod a na skúsenosti. Všetci musia mať možnosť venovať sa takejto činnosti. Takže e, treba, aby sa šírili aj postupy, napríklad e, šírenie mieru, spolupráca medzi severom a juhu, juhom a uznanie solidárneho hospodárstva. Toto sú všetko pojmy, ktoré by mali jasne figurovať v dokumente. Tento rok e, dobrovoľníctva môže byť úspechom, ale musí tu byť úplne úplné partnerstvo s organizáciami dobrovoľníkov. Treba teda vytvoriť stabilný inštitucionálny rámec, aby sa tieto organizácie mohli e, zúčastňovať a aby sme si plne uvedomili rozmer, tak by mohla byť vytvorená samostatná kategória v rámci štatistik Eurostatu, aby boli podávané štatistické informácie o takýchto organizáciách a zahrnúť prácu dobrovoľníkov do takýchto štátnik, e, štatistík, aby politickí e, lídry mohli zohľadniť aj činnosť takýchto organizácií pri vypracovaní jednotlivých politík. A aby boli najlepšie dosiahnuté tieto ciele, tak v rámci tohto roku by mala byť spustená Európska charta pre dobrovoľníkov a tu by bola zakotvená úloha organizácií ako aj ich zodpovednosť. Ale chcem povedať, že rok nestačí. Spoločné ciele e, musíme e, sa snažiť e, zrealizovať aj e, po roku 2011. Takže 5. december by napríklad mohol byť Medzinárodným dňom, tak ako to uznáva OSN od roku 96. A v týchto časoch krízy 70 e, miliónov euroobčanov je videných ako chudobných a e, je tu naozaj ohrozená aj medzigeneračná solidarita tak treba povedať, že dobrovoľnícká práca by mohla práve proti tomuto všetkému bojovať, ale toto nie je alfa omega boja proti sociálnej exklúzii a teda nejako to nemá nahradiť e, platenú prácu a nemôže to predstavovať ani e, tvárnu e, praktickú pracovnú silu. Takže toto všetko chceme zakotviť v dokumente a chceme pamätať, že rok 2010 je rok na boj proti chorobe a vylúčení a teda ten rok 2011 nadvezuje na tento európsky rok. E, chcem povedať, že včera výbor pre kultúru vymenoval e, spravodajcu Markusa Kuria za ľudovcov a ja chcem povedať, že ja ako poslanky na tohto parlamentu som rada, že som vám mohla povedať niečo o tejto správe a teším sa na ďalšiu diskusiu. Kolegovia, máme troch e, členov, ktorí sa prihlásili o slovo. Ešte raz chcem zopakovať, že prebehne plná plnoprávna rozpráva o tejto otázke v novembri, keď už bude prezentované stanovisko. Teda rada by som vás vyzvala, aby ste iba prezentovali konkrétne návrhy autorky správy, ktorá by mohla zohľadiť potom tieto návrhy. Prosím, nevystupujte teraz zdlhavo so svojimi názormi. Prezentujte len konštruktívne názory. Nech sa páči, pán Karon. Iba veľmi stručne by som chcel využiť túto príležitosť, aby som de- e, vystúpil stručne. E, detailnejšie vystúpim neskôr. Teraz chcem povedať len toľko, že pani Deli jasne a presvedčivo predstavila tému, o ktorej tu budeme hovoriť. A skutočnosť, že rok 2011 je veľkou e, príležitosťou na to, aby sme mohli zhodnotiť a valorizovať taký sektor, ako je sektor dobrovoľníctva. A my nemôžeme premárniť a ani nevyužiť túto príležitosť. A preto by bolo vhodné, keby sme v tomto výbore do maximálnej mier, možnej miery využili tento rok dobrovoľníctva. No a zdá sa mi, že je veľmi dôležité, aby sme venovali pozornosť aj tomu, či zdroje, ktoré sú určené na, túto, e, na tieto aktivity, sú dostatočné, tak ako sa už o tom zmienila aj kolegyňa. Keď budeme hovoriť o tejto téme hĺbšie, tak predložím konkrétnejšie návrhy. Ďakujem, pán Kelly. E, thank you, madam. I will brief as well. Pekne, ja budem stručný. Rád by som na úvod povedal, že chcem oceniť túto iniciatívu komisie a chcem e, oceniť aj prácu mojej kolegyne Marian Harkin, ktorá sa aktívne zúčastnila tejto prípravy právy na túto problematiku dobrovoľníckej práce. Myslím, že keby sa nám aspoň čiastočne z polovice podarilo splniť ciele, ktoré sme stanovili, tak by sme robili obrovský pokrok do roku 2011. Nie pochyb o tom, že dobrovoľnícka práca môže pomôcť hospodárstvu, sociálnemu hospodárstvu a je, nám môže pomôcť spamätať sa z tejto krízy. Údajne, ak poskytneme minimálnu mzdu všetkým dobrovoľníkom, bolo by to zhruba vo výške 300 miliónov eur. To je pre malú krajinu, ako napríklad Írsko, obrovská suma. Okrem toho, traja z desiatich Európanov vykonávajú dobrovoľníckú prácu, ale až 7 až 8 z desiatich uviedli, že by chceli vykonávať dobrovoľníckú prácu, keby mali nejakú možnosť napríklad uplatniť si úľavy na dane. Mali by sme do roku 2011 zaviesť nejaké opatrenia, ktoré by motivovali ľudí. Je niekoľko spôsobov, a ako to môžeme uskutočniť. Môžeme neskôr diskutovať, ale je to nepochybne obrovská príležitosť eh, poprvé uznať eh, význam dobrovoľníckej práce, ďalej um, pripomenúť eh, dôležité tejto práce ľuďom, ktorí sa zapájajú do tohto úsilia a zlepšiť kvalitu života um, celej Európskej únie. Teda je to obrovská príležitosť. E, veľmi rád sa zapojím do tohto úsilia a dúfam, že sa nám podarí to uskutočniť v roku 2001 úspešne. Ďakujeme. Teraz, e, madam Bergen, ďakujem pekne, pani predsednička. Aj ja by som chcela vysloviť podporu úsiliu navýšiť pôvodný rozpočet pre tieto účely dobrovoľnícka práca je veľmi rôznorodá a to znamená, že informácie, včasné informácie e, sa získavajú veľmi ťažko. A veľmi ťažko sa zvyšuje povedomie o tejto otázke. Mali by sme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme navýšili e, naplánované financovanie pre túto oblasť. E, v súlade s Lisabonskou zmluvou Európska správa o tejto problematike sa bude preberať v súlade s postupom spolurozhodovania. Ak sa mm, nemýlim, tak výbor pre kultúru. Rada by som vedela, či výbor pre kultúru počká až do januára predtým, než príjme rozhodnutie. Neviem, či pani Deli vie, aká je teraz situácia v súvislosti s prijatím rozhodnutia v výbore pre kultúru. Ďakujem. A pán Oro. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička. Plne zdieľam návrhy aj závery pani Deli. Rád by som iba urobil jeden návrh. Dobrovoľníctvo sa prejavuje veľmi často aj e, prostredníctvom rôznych asociácií a združení, napríklad vo Francúzsku. Tam existuje isté pletivo združení, ktoré je mimoriadne husté a pokiaľ ide o fungovanie týchto združení, asociácií, tak tam tie pravidlá sú veľmi striktné a komplikované, najmä ak tieto asociácie eh, majú eh, príspevky z verejných zdrojov. Eh, v dôsledku toho potom vedúci predstavitelia sú dobrovoľníkmi a vlastne sú v tak veľ, vo veľmi zložitej situácii. Návrh, ktorý chcem urobiť, tak ten vlastne urobím neskôr, ale chcem, keď budeme o tom debatovať. Ale teraz sa chcem spýtať, či nemôžeme uvažovať o nejakom odporúčaní Európskej únie v rámci roku dobrovoľníctva, ktoré by bolo adresované všetkým štátom, aby vytvorili e, konzulárne pole pre asociatívnu činnosť, tak ako je to pre obchod, priemysel, poľnohospodárstvo, remeselníctvo a tak ďalej. E, to by vlastne bolo teda venované tomu, že aby sa asociáciám poskytovala právna a technická pomoc, najmä pokiaľ ide o účtovníctvo. To by im veľmi pomohlo. To je, je môj návrh a môžem to potom ešte detailnejšie o tom hovoriť neskôr. Ďakujem. Ďakujeme. Mm, už sa nik nehlási o slovo. Zareagujem na konkrétnu otázku Katrin Belder. Myslím, že to bolo užitočné už aj tak pre spravodajkyňu, ale samozrejme ešte o tom budeme hovoriť v novembri, ale vidím, že ešte jeden z rečník sa hlási o slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, prehľadili ste ma, keď som sa hlásil, som zablahošla k tomuto návrhu. Je to vynikajúci nápad. Myslím si, že Dobrovoľníctvo je vynikajúce eh, v prospech spoločnosti aj z kultúrneho hľadiska v strednej Európe je hlboko kultúrne zakorenené. Podpora mládeže, vzdelávanie mládeže, toto všetko môže priniesť obrovské úspory. Ja viem, o čom hovorím, pretože od 14 rokov som členom dobrovoľníckej hasického zboru. Mm, tento zbor má 100 tisíce členov a E, pridávajú sa k nim neustále Ďalšie Chcem e, však požiadať, aby sme neprehliadali pracovnoprávne komponenty tejto problematiky. Ukázalo sa to aj v požiaroch v Grécku, v Stredomorí, že sú faktory, ktoré obmedzujú mm, činnosť požiarnického zboru a nie každý má ochotu pracovať ako dobrovoľník, mm, ako požiarník a napríklad nemá možnosť celé, celý 1,5 dňa napríklad pracovať ako požiarník a prichádzať pritom eh, o príjem zo svojho zamestnania. Myslím, že toto by sme mali upraviť z právneho hľadiska. Bolo by užitočné, keby sme to vylepšili a z pracovnoprávneho hľadiska našli nejaké lepšie riešenia, ktoré by motivovali viac ľudí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tentokrát sa už naozaj nik nehlási o slovo. Takže nech sa páči tá odpoveď. Veľmi rýchlo. Chcem sa vám poďakovať za všetky vaše príspevky a návrhy, ktoré oživia rozpravu. Ja samozrejme budem dbať o to, aby sa odzrkadlili aj v správe. Je jasné, že rozpočet nie je dostatočný a samozrejme prácu dobrovoľníkov treba dosť naliehavo uznať. No a vo vzťahu s Lisabonskou spra- e, zmluvou, neviem, asi to zatiaľ nie je úplne jasné. Ja si myslím tak či tak, že musíme začať e, schvalovať e, tento dokument, pretože rok 2011 je za dverami. Ďakujem pekne. Takže tento bod môžeme uzavrieť. A teraz bod 13 nášho programu. A máme tu pána Fabriciu a Barku. Takže stručne vám chcem povedať, že v rámci prebiehajúcej rozprave o politiky súdržnosti Európska komisia pozvala doktora Barku teda vyzvala ho, aby vypracoval nezávislú správu, kde sa hodnotí politika súčas, e, súdržnosti do dnešného dňa, ale zohľadňujú sa aj budúce reformy. Boli zorganizované aj vypočutia v rámci vypracovania tejto správy. Bolo minimálne 10 pracovných dokumentov, takže naozaj obrovský proces, o ktorom nám asi poviete viac. Máme tu dnes Fabricia Barku, a veľmi radi si vypočujeme jeho prezentáciu a potom môžeme pristúpiť k výmene názorov. Takže nech sa páči, už vám bezodkladne dávam slovo. Ďakujem pekne, pani Hübner. Naozaj je mi potešením môcť byť pred e, demokraticky zvolenou inštitúciou mojej Európy, pretože táto inštitúcia zohráva dôležitú úlohe, úlohu pri reforme politiky súdržnosti. A politika súdržnosti, e, tak ako to stojí v záveroch mojej správy, potrebuje reformy. Budem horiť po anglicky, keďže celá správa je po anglicky a je to tým pádom pre mňa jednoduchšie. Well, actually, the, the only time... E, najzaujímavejší je prvý nadpis, e, kde sa hovorí späť k pôvodom, pretože často ľudia hovoria, že to, čo navrhuje, je úplne nové, ale späť k pôvodom. Takže v zmluvách e, znie výzva v, na pokračovanie v harmonickom vývoji Takže má to byť priamo a nepriamo. A viete, že politika súdržnosti bola posilnená v 70. a 80. rokoch a cieľom bolo dať európskym občanom, a tu je to citát od Georgia Thompsona, teda aby občania nemali pochybnosti o tom, že každá členská krajina je eh, najlepšie schopná pochopiť ich vôľu Takže musí byť lepšie, môže byť lepšie využité zdroje. Takže to je hospodársky cieľ, je to účinnosť, je to konkurencieschopnosť. Ale hovorí sa tam aj, že treba e, zjednotniť, zjednotiť životné podmienky, takže to zase je sociálny cieľ, sociálne začlenenie a spravodlivosť. Takže e, bolo to o účinnosti aj o spravodlivosti, o hospodárstve, aj o sociálnej stránke. Prečo hovorím takéto jasné veci? pretože toto sa stalo kontroverzným pojmom. Správa navrhuje, aby také, že tieto nedorozumenia e, sú okolo misie politiky súdržnosti a bránili v jej účinnosti. Často sa táto politika vníma ako nástroj na finančné prerozdelenie medzi členskými krajinami a regiónmi, teda že ide iba presúvanie fondov. Ak by toto bola úloha, tak potom by sme nemali používať politiku sržnosť, ale mali by sme e, využiť e, fondy na vyrovnávanie, tak ako to je v niektorých spolkových krajinách, teda bezpodmienečné šeky, bez e, nejakých komplikácií. Prečo to nespravíme? Pretože o tomto nie je politika súdržnosti. Ide o rozvoj. A Takáto politika rozvoja by sa mala zameriavať na e, dobre využívanie zdrojov a na sociálnu inklúziu a to taktiež vďaka poskytovaniu verejných služieb a tovaru. A tu vyvstáva otázka, prečo by EÚ mala mať e, politiku rozvoju, rozvoja. E, musím to povedať, pretože toto je za tou kritikou a nedostatočným konsenzom, ktorý bránia účinnosti tejto politiky Pozerá sa, kritici sa hlavne pozerajú napríklad na USA a hovoria, že e, žiadna takáto e, krajina nemôže sa obísť bez e, politiky rozvoja, aby sa dalo čeliť aj rizikám spojeným s trhom. To bolo jasné aj otcom zakladateľom. Ak nie je zabezpečený prístup na trhy, tak potom budú občania obviňovať úniu a robia to už, e, pretože e, im nie je zabezpečená mobilita a firmy e, nemajú úplne liberalizované podmienky. Takže správa sa pozerá na príklad USA a analizuje spolkový rozpočet USA a to je veľmi porovnateľné s našim systémom. Akurát, že je to 3,5 krát tak e, veľký rozpočet, ale sú tu oveľa dlhšie ako my. Ale tá politika sa taktiež zameriava na sociálne e, zásahy, školenia, konkurencieschopnosť, e, životné prostredie a tak ďalej. No a teraz ešte jedna otázka a potom pre ňom v praktickejšej stránke, aký model rozvoja je vhodný pre EÚ. Sú dva modely a myslím, že budeme o nich diskutovať ďalší rok a pol. E, sektorálny federálny model a potom model e, tzv. lokálny. Ten prvý EÚ vytvorí si e, federál, vytvorí fo, federálnu úroveň, takže bude fond pre, fond pre inovácie, pre dopravu, klimatické zmeny, sociálne začlenenie, zamestnanosť a tak ďalej. A tieto prostriedky budú pridelovať napríklad komisia jednotlivým projektom. To je jeden spôsob. A potom druhý model, čiže taký lokálny model, e, multisektorálny fond, pridelované prostriedky členským krajinám a regiónom prostredníctvom kontraktov kontrakty medzi komisiou a členskými krajinami a boli by tu isté podmienky, aby e, tu boli dodržiavané niektoré e, princípy. USA sa rozhodli pre prvý model a EÚ ten druhý. A EÚ sa rozhodla z dvoch dôvodov. A v správe sa hovorí o tom, že tieto dva dôvody sú ešte stále silne prítomné. No je to jednoducho najlepšia cesta. E, rozvojové teórie nemám e, moc veľa času, ale v posledných rokoch sa teórie uberili skôr smerom k druhému modelu, takže to je poučenie sa z minulých chýb Svetovej banky, Svetového medzinárodného menového fondu. No a je jasné, že jediný spôsob je mať politiku, ktorá zohľadňuje e, znalosti a preferencie e, miestneho obyvateľstva, takže nie je z hora nadol a žiadne sektorové e, intervencie. A moji priatelia e, v Amerike hovoria, že to zabraňuje tomu syndromu jednotnej veľkosti. Ale to je e, ekonomická teória, to je jedno vysvetlenie. Ale potom je tu politickejšie vysvetlenie, aby sa EÚ neuberala sektorovou, sektorálnou cestou, ale tou lokálnou. Jednoducho, ten sektorový model sa nedá uplatňovať v EÚ pretože EÚ má limitovanú demokratickú legitimnosť, takže e, žiadne inštitúcie nemajú právo e, zasahovať prostredníctvom agentúr v jednotlivých členských krajinách a hovoriť, ako majú byť vypracovávané politiky. Možno, že o 150 rokov to bude možné, ale dnes nie nebolo, nedovolili by to regióny a nebolo by to v súlade s želaniami členských krajín. Takže jediný spôsob, ako realizovať politiku rozvoja, je e, dať členským krajinám e, implementačné právomoci a EÚ e vypracuje úsmernenia. Teraz otázka, či je to naozaj moderné Niektorí hovoria, že to je starý spôsob, zmodernizujeme rozpočet, ale práve to robíme. A tu je niekoľko dôvodov, nechcem ich eh, uvádzať všetky, eh, môžeme sa k tomu vrátiť neskôr, ale eh, nadpis je, prečo by sme mali dnes vyvíjať opätovné úsilie v oblasti politiky súdržnosti. Jednoducho preto, že európsky občania nedostatočne vnímajú výsledky tejto politiky. Takže nemajú pocit, že ako povedal George Thompson, e, nie sú dôvody na pochybovanie. Jednoducho občania naopak e, pochybujú. E, je to vidno aj pri voľbách, aj tým, keď nejdú k urnám. Takže politika súdržnosti sa je, dnes nie je vnímaná ako dostatočne silná na dosahovanie výsledkov. Potom sú to tie nedorozumenia, ale po tretie je tu aj finančná kríza. Táto kríza si vyžaduje viac a e, silnejšie e, kroky, pretože finančných prostriedkov je málo a musia byť dobre využité. Musia tu byť výsledky, pretože máme menej prostriedkov a taktiež preto, že kríza e, si vyžaduje úpravy alebo adaptácie na regionálnej úrovni. Takže politiky musia sprevádzať e, trhové nástroje. A ešte jedna vec, a potom e, sa dostanem k tomu, ako zmeniť túto politiku. Sporovne e, s pred pár rokmi otázka napredovať, napredovania Európy občanov. To je presne to dôležité. Pri potvrdení Barosa sme taktiež počuli, že on chce, aby sa so všetkými občanmi zaobchádzalo rovnako. A e, taktiež povedala, že Európania musia využívať svoje práva takisto, ako môžu tieto práva využívať na národnej úrovni. A jediný dôvod, prečo e, ako to môžeme dosiahnuť, je politika rozvoja. A jediná e, možná takáto politika je politika na miestnej úrovni. Ale potom je tu aj otázka posilnenia tejto politiky. A potom, ako som sa zúčastňovala v mnohých diskusiách, ako povedala pani Hübner, boli tam e, e, naozaj e, experti zo všetkých sfér života. A všetci sa zhodli na tom, že táto reforma by mala stať na dvoch pilieroch. Ten prvý, o tom som už hovoril, e, viditeľnejší, viditeľnejšia koncepcia pre túto politiku. By bolo jasné, že je pre v záujme rozvoja. Táto politika musí mať jasne dva ciele, rozlíšené, ale dva, nie jeden. Účinnosť a spravodlivosť, sociálna inklúzia a E, a zníženie nedostatočného využívania kapacít. A potom sociálny rozmer, e, veľmi dôležitý. Nechcem zachádzať do podrobností, pretože už aj tak dlho hovorím, ale potom sa ešte môžeme vrátiť k, tejto sociál- k tomuto sociálnemu rozmeru, aby bolo jasné, prečo je to mimoriadne dôležité. Ale teraz ten druhý pilier takejto úplnej reformy. E, hovorím vám to, pretože tá správa je dosť bohatá a, kom- a zložitá ale sú tam aj praktické odporúčania. Je to ale zhrnuté e, v, v tom grafe. To jadro reformy predstavuje ten kruh, ale ďalšie dve prísady sú e, dôležité. To sú tie dve elipsy dole, ale úplne na spodu je ešte systém, e, preskum, prepracovaný systém negociácií. Takže e, zameranie sa na priority, dosahovanie výsledkov a mobilizácia a vzdelávanie. Ale potrebujeme na to posilniť, jasne posilniť komisiu, ale taktiež tu mať systému e, kontroly. Na to práve slúži parlament a aj rada. A na toto všetko musíme naozaj prehodnotiť negociačný systém. O tom môžem e, stručne pohovoriť a potom som k dispozícii na zodpovedanie vašich otázok. Tu sa hovorí, že e, dve tretiny prostriedkov by sa mali vynaložiť na 3-4 priority. A to si vyžaduje e, veľmi silnú koncentráciu ale nie v zmysle Lisabonu, pretože tam e, naozaj bolo možné všetko možné využitie takýchto prostriedkov. Takže naozaj niekoľko e, hlavných priorít a v správe sa nehovorí, že o tom nemá rozhodovať technokrat. Takže tu sa navrhujú diskusie. Takže e, najskôr diskusia o inováciách. Je tu aj celá kapitola, prečo by to mala byť jedna z priorít a taktiež prispôsobenie sa klimatickým zmenám. Nie zmierňovanie Eh, klimatických zmien, ale eh, skôr zohľadnenie dopadov a potom na tej sociálnej strane hlavný cieľ by mala byť migrácia, to znamená nielen služby pre takýchto migrantov, ale aj v oblastiach, kam chodia, eh, kam chodia migranti a z ktorých odchádzajú migranti. Takže kvalita života všetkých ľudí. To sa vždy týka migrácií a aj e, detí. A oni už sú e, v jadre pozornosti otvorené metódy koordinácie a ďalšie dve možnosti, ale to neznamená, že to sú všetky e, ciele, o tom môže rozhodnúť parlament, e, e, starnutie obyvateľstva a zlepšovanie zručnosti. Takže e, nezoberme si iba jedno odvetvie vzdelávanie alebo dopravu. Nestimulujme firmy, ale pozrieme sa na to, čo potrebujú európsky občania a zamerajme politiky na tieto oblasti. Takže to je prvý návrh. A ten druhý, to sa týka zmluv. Jadrom tejto politiky je e, konflikt medzi podmienečnosťou a subsidiaritou tu je naozaj napätie. Ak nie je dostatok subsidiarity, tak potom táto politika nemá zmysel, pretože e, ľudí nemôžu, ľudia nemôžu využiť svoje znalosti a svoje preferencie, ak je príliš veľa subsidiarity, tak nakoniec budeme mať oblasti, kde si budú ľudia robiť, čo chcú, nebudú žiadne pravidlá a stratíme európske e, princípy. Takže potrebujeme rovnáho medzi európskymi princípmi a e, skutočnou mobilizáciou eh, miestnych prostriedkov. A na to sú tie zmluvy. To je eh, strategický eh, rámec. V správe sa hovorí, že tieto zmluvy v súčasnosti sú veľmi administratívne zložité a krajiny by mali mať lepšiu možnosť rozhodnúť o tom, ako chcú postupovať a ako chcú naložiť s týmito kontraktmi. Napríklad, keď sa rozhodnú pre migráciu, tak povedia, aké sú bezprostredné výsledky. Napríklad, že sa nezabudne aj na deti migrantov, alebo že sa e, zlepšia, e, zlepší vyučovanie čítania. Takže to je konkrétny výsledok a treba ho aj vyčísliť, tak ako je to vždy v politikách a o to sa aj snaží tá súčasná politika, ale nedostatočne, pretože nemáme to vyčíslenie, nemáme dobré ukazovatele a nikdy sa o tom ani nehovorí. Ako som povedala pani Hübner, Európsky parlament sa na mňa nikdy neobrátil, aj keď som bol zodpovedný v mojej krajine za túto oblasť. Takže ja som ochotný e, diskutovať. Ale to nie je systematické nie vždy tí, ktorí sú zodpovední za nejakú politiku, sú pozvaní, aby o tom aj diskutovali, aby hovorili o skutočnej e, účinnosti. A ja som e, poslal list aj e, britskému, britskej snemovni lordov, keďže ma kritizovali. A takže poprvé ciele, a potom druhá požiadavka inštitúcie iba jedným slovom, na čo myslím. Takže nie komisia má povedať krajine alebo regiónu, aké inštitúcie majú byť vytvorené, pretože to ide e, proti subsidiarite, ale to zase neznamená, že nemajú byť vôbec žiadne pravidla, napríklad vzdelávanie. Vieme dobre, že bez dobrého hodnotiaceho systému, e, bez e, dobrého odmeňovania učiteľov. To, táto politika nemôže byť účinná, takže komisia um, musí byť e, schopná aby sa tieto princípy e, dodržiavali, pretože e, sú už popísané celé strany nimi. A je to konsenzuálne. Takže musia byť na to vyčlenené prostriedky. Ak zmluva bude jasnejšia, tak potom všetci aktéry, rada, parlament aj krajiny budú vedieť, či idú správnym smerom, pretože tie e, výsledky budú vyčíslené a krajina, ktorá nedosahuje výsledky, by nemala byť e, sankcionovaná, ale minimálne by to mala vysvetliť. A ak to nebude uspokojivé vysvetlenie, tak potom komisia môže vypracovať odporúčanie a možno až potom nejaká sankcia. A potom posledná vec, mobilizácia aktérov a <clears throat> vzdelávanie. Je dobre zamerať sa na priority a je dobre mať lepšie e, kontrakty, ale ak nebudete mať lepšiu mobilizáciu aktérov na miestnej úrovni, tak to nepôjde. Takže e, treba vrátiť e, trochu peňazí komisie, aby mohla robiť trochu lepšie tie veci z posledných rokov a síce experimentovať s inováciami. Takže netreba na to veľa prostriedkov, ale trochu áno. A potom hodnotenie dopadu. Takže stručne my využívame veľmi zložité štatistické nástroje, aby sme zistili, či je politika účinná, ale nestačí to. Existujú jednoduché metódy. Ja som e, štatista, aj keď sa tomu už dlho nevenujem. My nechceme hodnotiace dokumenty, ktorým nakoniec e, nerozumieme a záver môže byť, že bude to účné alebo nie, ale nie je to veľmi výrečné. Je tu systém, ktorý sa nazýva hodnotenie dopadu projektov, nie programov. A to sa dá využiť veľmi jednoducho. Jednoducho tak, že povieme, že tu je skupina firiem alebo osôb, ktoré majú byť e, vyškolení, alebo ktorí boli vyškolení a druhá skupina, ktorá e, nebola vyškolená a môžeme to porovnať. Takže naozaj treba e, si zvoliť túto metodiku. Možno, že sa to dá uplatniť iba na 25%, ale aj tak to správme. A ja som sa to naučil v spolupráci s komisiou, pretože som mal naozaj e, takúto možnosť e, sa spojiť s vyhodnocovacou jednotkou na komisii, ktorá pracuje vynikajúco. Takže to nám umožní vedieť, či niečo funguje alebo nie a dokonca to má aj disciplinárny vplyv. Školí to programátorov, aby vedeli, jednoducho zodpovedať otázku, o čo vám ide vo vašej práci, pretože niekedy sa na to e, zabúda, akí sú koneční e, užívateľia. A teraz úplne na záver bude to veľmi technokratické, ak neposilníme komisiu, takže generálne riaditeľstva, ktoré sú za to zodpovedné, ak sa e, zameriame napríklad na imigráciu, tak členské krajiny a regióny musia vedieť, že e, v Bruseli nie sú dva dvaja, traja človekovia, e, človekovia, ktorí sa tomu venujú, ale oveľa viacej z každej krajiny, ktorí vedia poskytnúť technickú podporu a vždy, keď komisia mala veľmi dobrého človeka, e, sú tam národné záujmy, ale v konečnom dôsledku sme museli priznať, e, že má pravdu, ale ak nebol veľký expert, tak sme mu jednoducho mali, mali sme pocit, že tomu nerozumie, takže musí byť dobrý, e, komisia musí byť posilnená, musí byť lepšia spolupráca medzi DG Regi a pre zamestnanosť a potom systém kontroly, pretože tento reformovaný návrh navrhuje, aby komisia mala väčšie právomoci, aby komisia mohla ísť do krajiny a povedať, že nemáte správnu inštitúciu alebo e, na rok e, vám to pozastavíme a uvidím, uvidíme, či e, vytvoríte vhodnú inštitúciu. A takáto e, zvýšená pravomoci vyžaduje e, lepšiu kontrolu, takže musia byť posilnené aj ďalšie dve e, inštitúcie. A tu by sme mali jasné ciele, aby Európsky parlament a rada mali o čom hovoriť. To, že inak nebude jasné, či sa krajina uberá smerom k stanoveným cieľom, svojim cieľom. Takže by bol, by bola vytvorená rada pre politiku súdržnosti a využil by sa nový článok 275 zmluvy a parlament by mohol vypracovať hodnociace správy. No a takáto výročná správa by sa mohla stať e, úplnou súčasnou z takéhoto hodnotiaceho, hodnotiacej správy v zmysle článku 275. Takže tam by sa nehovorilo iba o tom negatívnom, ale aj o tom pozitívnom. No a posledná strana. Potrebujeme istý harmonogram. Je tu toho viacej, ale zdôrazním iba jednu vec. Musí sa s tým začať bezodkladne v roku 2010, pretože na takúto reformu nemáme veľa času. A potom si to vyžiada niekoľko rokov na zvolenie tých priorít, takže to musí byť silná politická diskusia v členských krajinách, nielen na technokratov. A potom konečná dohota a <clears throat> na rozdiel s dneškom pretože najskôr je dohoda o finančných prostriedkoch a potom od 9 mesiacov e, sa e, rozhoduje o nariadení a nejaký mimozenšťan by tomu nerozumel, ako sa najskôr pridelia peniaze a potom sa e, navrhnú zmluvy, ako sa s týmito peniazmi má vynaložiť. Takže musí to byť simultánne, pretože iné členské krajiny budú konať e, veľmi egoisticky. A našim cieľom je, aby sme mali čo najvoľnejšie ruky. A niekedy tie ciele sú dobré, ale potom sa to nariadenie e, môže trochu rozriediť. Takže nie je len na úrovni technokratov, ale politický kompromis No a je jasné, akú dôležitú úlohu by ste mohli zohrať vy. Ďakujem. And, uh, so the idea is to... Ďakujeme pekne. Teraz by mala predbehnúť diskusia. E, tešíme sa na pripomienky, na otázky. Vždy ich e, zoskupíme do takých troch, štyroch a potom dáme slovo rečníkovi pani Elizabeth Šetl. Um. Ďakujem pekne. Ja som nadšená z toho, že konečne hovoríte pravdivo o týchto veciach. Veľmi jasne ste povedali, že práve za posledných 5 rokov sme sa dopustili chýb a najjasnejšie ste zopakovali práve aj tú moju veľkú kritiku, ktorá súvisí s ušlovým viazaním prostriedkov. To bolo 5 stratených, možno ešte viac stratených rokov. Z politického hľadiska sa táto integrovaná politika súdržnosti stala sektoriálnou, sektorálnou politikou. Musíme si uvedomiť, že práve tie regióny, ktoré najviac potrebujú pomoc, sa k nej nedostali. Snažili sme sa vtedy, pretože parlament to nemal možnosť ovplyvniť, toto zavedenie politiky účelového viazania. Nepodarilo sa nám e, to nikam posunúť, pretože komisia nechcela prijať e, našu kritiku, aby prehodnotila túto politiku. Teraz komisia údajne tvrdí, že by sa chcela vrátiť k svojim princípom, zlepšiť partnerstva my sme na to poukazovali už viackrát, že komisia bola v tomto smere príliš slabá. Myslím si, že je to vynikajúce. Hovoríte, že sa chcete vrátiť späť k politike, ktorá bola dosť dlho zamietaná. Hovoríte o experimentoch, e, aby sme boli ochotní prijať tieto experimenty a aby sme sa z nich poučili. E, to sme mali už na stole v rámci iniciatívy spoločenstva a E, ťažkosti, ktoré sme s tým pocitovali, spočívali skôr v maličkostiach, ale e, boli obľúbené, pretože pripustili tieto experimenty a pripustili to, že boli e, do toho zahrnutí miestni odborníci, že mali odvahu prijať tieto experimenty a presadiť ich. Táto politika bola zrušená a už nebola potom obnovená správe jasne odznieva, že to bola chyba. Vieme, aké boli nevýhody, bolo to príliš byrokraticky zaťažené, správy boli nedostatočné a mali aktéry boli príliš zaťažení. Tento problém sa nevyriešil, ani vy ste ho nevyriešili. Napriek tomu si myslím, že metódy, ktoré sme mali v iniciatíve spoločenstva, najmä v tých posledných troch, Indelida a Inderek, myslím si, že by sme sa k nim mali vrátiť a jasne sa ukáže, že táto úroveň, úplne decentralizovaná úroveň, na ktorú nechceli pôvodne členské štáty pristúpiť, máme predsa nástroje, máme globálne prídavky, ktoré to teoreticky umožňujú. A komisia neprejavila absolútne žiadnu iniciatívu v tých členských štátoch, kde sa nevyužíval E, fond na prispôsobenie sa globalizácie. Jednoducho to komisia nechala tak, nechala veciam voľný priebeh. Myslím, že to bola obrovská chyba a vy ste to viackrát e, veľmi jasne povedali. Chcem vám srdečne poďakovať za vašu správu. Ja som aktívna už 20 rokov v regionálnej politike a môžem povedať, že keď sa vrátime k pôvodom partnerstva, e, k tej najnižšej miere angažovanosti, teda na najnižších úrovniach a späť k tomu, aby ľudia, ktorí žijú v regiónoch, aby oni sami vytvárali tieto projekty a aby to nebola úloha národných vlád. Myslím si, že by sme mali naďalej diskutovať, e, pretože to, čo vy ste prezentovali v záveroch, myslím si, že aj my sa k tomu môžeme pridať e, a aby sa nespustil opäť jeden ďalší byrokratický proces, ako napríklad e, tento proces účelového viazania za posledné roky, pretože ten e, iba brzdil inovácie a nič nevyriešil. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Konstance Kreel. Ďakujem, pani predsednička. Práve rozmýšľam, e, či sme počuli rovnakú prezentáciu, pretože až na to úvodné vyhlásenie, že správa je vynikajúca, skutočne Neviem, či som celkom počula to všetko, čo, na čo si teraz nadviazala ty, Elizabet. Mám však niekoľko otázočiek, ak dovolíte. Ak som vám správne porozumela, uviedli ste, že koncentrácia na isté priority, na to by sme sa mali sústrediť. Ešte sa rozhodne, ktoré priority to budú, ale znamená to tiež, že sa chcete eh, skôr vzdialiť od tej skutočnosti, že v budúcnosti napríklad by sme e, vyčlenili veľkú časť financií na dopravnú infraštruktúru. Neviem, či som to dobre pochopila. Ja by som to totiž privítala, aby sme takto sústredili finančné prostriedky, ale nie som si istá, či ste to naozaj takto mysleli. E, to by bol totiž veľmi ťažký boj, najmä s členskými štátmi. Ďalej nie je mi celkom jasné v budúcnosti, respektíve v budúcej Lisabonskej zmluve sa uvádza tretí pilier politiky súdržnosti v súvislosti s hospodárskymi aspektmi a sociálnymi aspektmi aj súvislosť na územnej úrovni. Toto je zapracované takto v zmluve. Aké máte vy predstavy, ako presne by to mohlo ovplyvniť e, tú novú politiku súdržnosti, akým smerom by sa to mohlo uberať. Na základe súčasných kritérií, keby sa v nich pokračovalo, teda zhruba na úrovni 70 na úrovni cieľa, prvého cieľa a potom 25 e, na úrovni druhého cieľa v tých prechodných regiónoch, bolo by teraz v tých 15 eh, štátoch v podstate úplne nepredstaviteľné stanoviť eh, si ciele na základe týchto kategórií. Mm, viem, že niektoré členské štáty už eh, majú zámer v budúcnosti koncentrovať finančné prostriedky výlučne na tie najodkázanejšie regióny, teda ktoré spadajú pod cieľ 1, to by znamenalo, že Severná, Stredná a Južná Európa by nezískala takmer žiadne prostriedky z tejto politiky súdržnosti. Aký máte by k tomu postoj? E, súhlasíte s týmto postojom alebo chceli by ste to nejako zmeniť? A moja tretia otázka znie, ak ja vnímam sociálne súvislosti politiky súdržnosti nie len v zmysle tých troch nástrojoch, e, e, teda na regionálnej úrovni a sociálnej úrovni, podľa mňa ide tu aj o podporu polospodárstva vo vidieckých legiónov. Aj to je súčasť podľa mňa politiky súdržnosti. Ste za takýto prístup? Súhlasíte s tým, že táto časť podpornej politiky by sa mala opäť včleniť do politiky súdržnosti, alebo by ste boli skôr za oddelenie týchto dvoch oblastí, tak ako je to v prípade tohto obdobia, v ktorom sa práve teraz nachádzame. Ďakujem. Ďakujem pekne, Konstance. Martus, Markus Piper. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že táto správa bola Myslím, že táto správa bola veľmi zaujímavá. Ja mám možno čiastočne iný názor ako kolegyňa Šruter. Myslím si, že proces účelového viazania bol pozitívny. Ide predsa o to, aby európske peniaze daňových poplatníkov neskončili teraz eh, len na nejakých neurčitých projektoch. Presne sme ich viazali, tieto prostriedky, vedeli sme, čo chceme dosiahnuť, investovali sme mňazy, vložili sme ho preňazy do výberových konaní a regióny vedia, ako čo najlepšie využiť tieto prostriedky. Pre mňa je to istá záruka toho, že z dlhodobého hľadiska, aby sme investovali do dlhodobých, dlhodobo udržateľných projektov a namiesto toho, aby sme podporovali nejaké neurčité projekty s nejasným výsledkom. Trochu mi vadí vaše vnímanie trhového hospodárstva a politiky štruktúry. V úvode ste povedali, že otvorené hranice sú nielen dobré, kladiem si otázku, ako vzniká blahobyt. Blahobyt vzniká vtedy, keď e, sú členské štáty na rovnakej úrovni, keď rovnako konajú, teda keď e, si Nemec kúpi v Taliansku produkt, e, teda respektíve nemecké auto, keď si Nemec kúpi talianské auto Fiat a keď si Talian kúpi napríklad BMW, pretože sú spoloční, spokojní s týmito výrobkami krajiny, ktorým sa až tak dobre nevodí, by mali umožniť takéto konanie, teda mali by byť možné investície v tých najchudobnejších regiónoch do infraštruktúry, do vzdelávania, do výskumu. Ja by som nevnímal túto politiku ako nesprávnu. Myslím si, že táto politika sa osvedčila, pretože vidíme, že rast, ktorý sa dosiahol vďaka prostriedkom z politiky súdržnosti sa ukazujú, ukazujú sa aj v cieľových krajinách, ukazujú ich štúdie, teda generálna revízia politiky súdržnosti e, podľa mňa nie je až taká potrebná. Robím si trochu obavy o to, čo ste navrhli ako zdroje jadra teda tejto politiky migrácia, deti, vzdelávanie. Myslím si, že to je dôležité, ale zabúdate na druhý krok, zabúdate na klasické štruktúralne nástroje, ktoré napríklad máme v oblasti podpory konkurenceschopnosti, E, podpory infraštruktúry, ktoré majú taký dlhodobejší efekt. Buď som to celkom dobre nepochopil, čo ste uviedli, alebo potom sa uberáte smerom, ktorý ja považujem za dosť nebezpečný. Podľa mňa to v žiadnom prípade nie je budúcnosť politiky súdržnosti, to, čo navrhujete. No a ešte posledná vec, alebo predposledná, považujem za pozitívne, že sa chcete držať kritéria e, HDP ako kritéria, ktorým sa bude merať e, sila alebo, alebo slabosť e, toho ktorého regiónu. To je podľa mňa vhodné z hľadiska na budúcnosť. E, celkom dobre som nepochopil a chcem sa vás opýtať preto, čo presne myslíte pod radou pre politiku súdržnosti. Naozaj si myslíte, že členské štáty by mali vytvoriť nový nástroj, aby sa venoval iba politike súdržnosti, aby sa vytvoril nový orgán? Predsa to sme tu už mali a za každým sme to zrušili. Myslím si, že to nie je správny nástroj, alebo sa potom musí uberať úplne iným smerom, aby poskytol také nejaké nové stimuly. Toto boli moje pripomienky. Chcel by som požiadať o to, aby politika súdržnosti už teraz sa zaoberala budúcnosťou, aby sme nekritizovali všetko to, čo sme v minulosti odviedli, pretože sme získali aj pozitívnu odozvu. Ďakujem pekne. Teraz e, sa chcem opýtať e, nášho pána Barku, nášho pána rečníka, či sa chce vyjadriť k týmto otázkam, ktoré tu odzneli. Um, I think that the, uh, what happened at one We, I mean, we... V politike sa stáva, niekedy to, že my členské krajiny sme neboli schopné zrealizovať, zre, e, zracionalizovať a zjednodušiť niektoré veľmi dobré iniciatívy spoločenstva a takáto racionalizácia bola potrebná. Ale stratili sme ehm, mnohé veci ktoré vyplynuli z minulých skúseností a bolo to príliš zbyrokratizované. Išlo na jednej strane o oslabenie komisie, to bolo také, mm, také politické pohnutky, ale taktiež sme nezachovali stupeň mobilizácie a aktivácie miestnych komunít, pretože sme sa e, snažili zamerať e, túto politiku na menej priorit. A to je potrebné pretože hovoríme o európskej politike a ak nedosiahneme kritický objem finančných prostriedkov v pár oblastiach, tak európsky občania nebudú nikdy mať pocit, že takéto politiky niečo zmenili. Možno, že si pomyslie, že to spolufinancovalo niečo dobré alebo niečo zlé, ale taký konečný výsledok eh, nebude jasný. Takže keď som povedala späť k pôvodu, ku koreňom, tak som mal na mysli moment, kedy iniciatívy mali byť zracionalizované a zjednodušené a nepodarilo sa nám to až tak. Špecifická oblasť doprava to je e, dôležitá verejná služba v mnohých krajinách. A keď som prezentoval správu, tak e, doprava e, môže sa zjaviť v dvoch oblastiach. Bude to jedna zo služieb, ktorá je nevyhnutná na to, aby sa napríklad venovala pozornosť inováciám, takže potrebujete prepojenie medzi výskumným a priemyselným centrom. Niekedy to e, je taktiež jediný spôsob, ako sa vyrovnať s migráciou alebo so stárnutím pretože niekedy sú starší ľudia dosť izolovaní, takže to slúži na dosiahnutie takého všeobecnejšieho cieľa. Ale v správe <clears throat> sa nenavrhuje, aby sa 100% mm, venovalo tejto priorite, ale iba 66%. A inak by krajina mohla vynaložiť zvyšok prostriedkov na akýkoľvek cieľ, Takže dve tretiny sú viazanejšie, ale potom tá tretina je zase voľnejšia. Potom územný rozmer. Správa navrhuje, potom ako som si pozorne prečítala zelenú knihu, že pojem územný je nabitý mnohými zmyslami v jednotlivých jazykoch, že v konečnom dôsledku som sa rozhodol, že nebudeme hovoriť o teritoriálnom, územnom, ale o e, lokálnom alebo viazanom na nejaké miesto. Ale myšlienka je jasná, že sa to má riadiť alebo e, zameriavať na nejaký región s malým R a projekt zadefinuje región. Takže spustíte politiku a aktéry zareagujú a prídu s projektami dobrými, budú spolupracovať, budú sa doplňať a to zadefinuje región. A potom vaša otázka bola naozaj citlivá, pretože ak som to správne pochopil, tak sa pýtate, prečo správa, kde sa žiada zmena referenčnej jednotky, tak ako to vyzerá s oblastiami NAC2 a prerozdelením. Tu by to asi malo byť veľmi konzervatívne, pretože úprimne povedané, mám pocit, že nechápame dobre štatistiky a politický, hospodársky konsenzus. A keď sa pustíme do diskusie, kde by sme sa snažili vymyslieť nové spôsoby merania, tak to bude boj e, členských krajín navzájom a cieľom bude iba získanie viac prostriedkov. <clears throat> Takže preto hovorím, že zachovajme súčasný systém, súčasné prerozdeľovanie. V správe sa iba hovorí, že 75% na percentný prach je dosť e, rázny a nie je tam žiadny štatistický priestor, tak máme 75 plus x percent, aby bola možnosť vyhnúť sa dramatizácii týchto 75 percent. Ale máte pravdu, nie je to dostatočne konzekventné. Ale musíme zostať nohami na, zeme, na zemi. Takže nemeňme to až tak výrazne. Takže potom e, tá refundácia v správe sa navrhuje, aby sa to obnovilo, áno. A e, sociálny fond. V ideálnom svete by to malo byť e, spojené s regionálnym fondom. Ale v súčasnom svete <clears throat> by to asi vytvorilo viac problémov ako riešení. Takže opäť to navrhujem z pragmatických dôvodov. A potom ďalšie dve, posledné dve otázky. <clears throat> Hovorí sa tu veľa o peniazoch danovníkov. No a často sa kritizuje, že sa nevie, ako sa tieto prostriedky v súčasnosti využívajú, takže práve sa tým snažím zaoberať a hovorím, že <clears throat> sa príliš zdôrazňuje otázka kontroly a E, istých nezrovnalostí, ale nejako to nehovorí o tom, ako to vplýva na kvalitu života e, ľudí. Ak peniaze vynakladáme pravidelne, tak vieme, či dosahujeme výsledky alebo nie. Ale aj takto niekedy môže byť úplne mm, zbytočné. <clears throat> Takže je to asi najdôležitejšie Správa nehovorí, že súčasná politika nedosahuje zaujímavé výsledky, ale nie je možné tieto výsledky konfrontovať. Ale napríklad v oblasti inovácií a firiem, tak áno, tam v posledných 4-5 rokoch bola zaujímavá štúdia, ktorá dokazovala výsledky, ale práve navrhujem, aby sa takéto štúdie hodnotiace týkali aj všetkých ostatných oblastí. Porovnávanie jednotlivých oblastí, takých, kde sa politika uplatňovala a takých, kde sa neuplatňovala. Ja nehovorím, že nie sú výsledky. Jednoducho nevieme, aké sú, či sú dobré alebo zlé, takže nemôžeme presvedčiť ľudí a nie je to teda účinné v komunikácii s nimi. A potom tu zazneli ešte isté obavy o tom, ako správa vníva trh a konkurencieschopnosť. My trhové hospodárstvo potrebujeme na mier a blahobyt v Európe. Takže rozvojové politiky na to potrebujeme, pretože trhy samotné to nedo, nedokážu. Pretože sú veľké tlaky potom na, niektorý, na niektoré oblasti a na niektoré firmy. A nevždy vedia e, sa prispôsobiť e, zmenám. Niekedy sú odolné. A teda tá trhová liberalizácia je niekedy e, udusená. Takže takéto politiky rozvoja potrebujeme, aby trh bol dobrý pre všetkých. Takže treba venovať prostriedky konkurencie schopnosti a pracovnej sile. A je jeden veľmi dobrý dokument o inováciách, Európa, tak ako to stojí v správe, nebola schopná mať dobrú inovatívnu a výskumnú politiku. Ešte to nie je dostatočne koncepčne prepojené, ja nemám čas, aby som to rozvinul, takže musíme lepšie prepojiť rámcový program ktorý má za cieľ excelentnosť a potom inovatívne regionálne programy, ktoré majú za cieľ prispôsobiť mieste, <clears throat> miestne znalosti najlepším dostupným technológiám. No a potom obidvaja tvrdia, že excelentnosť tam je. Jan Olbricht. Yes, uh, uh, someone can uh, have a uh, conclusion. Áno. Niekto môže si myslieť, že je teraz potrebné posilniť Európsku komisiu, ale sú tu isté dôsledky. A síce, aby sme dosiahli tieto výsledky, musíme komisiu posilniť, lebo inak to nebude fungovať. Čiže toto všetko je veľmi zaujímavé je to tradičné a zároveň e, to nie je tradičné, hovorí rečník. Možno, že to je problém e, textu, ale chcel by som k tomu robiť takú poznámku, tak ako to ja vnímam. Ak chceme, aby ľudia žili lepšie, ak chceme, aby jednotný trh fungoval tak, ako má, potrebujeme rozvojovú politiku, lebo inak nebude trh dobre fungovať. Takže táto po- kohezná politika je potrebná pre trh. Pre náš vnútorný trh. Pozor. Vnútorný trh alebo jednotný e, trh s veľkým začiatočným písmenom a teraz našim cieľom je redukovať rozdiely. A to nie je to isté Mm, môžeme to vnímať ako súčasť sociálnej súdržnosti, ale takisto je možná interpretácia v tom zmysle, že redukcia rozdielov sa týka iných rozdielov, napríklad rozdielov, ktoré môžu predpokladať prekážky pre trh. Čiže pre vás rozvojová politika je redukcia e, rozdielov a prekážok na trhu, ale nie všetci politici to takto vnímajú nie všetci si myslia, že redukcia rozdielov sa rovná rozvoju. A toto by si vyžadovalo hlbšie vysvetlenie, pretože ak nie, tak e, tu jednoducho budeme strácať čas v nekonečných diskusiách o tom, e, o tých, ktorí sú najchudobnejší a ktorí sú hybnými silami. A tomu sa chceme všetci predsa vyhnúť. Very, very it... Ale táto správa je veľmi zaujímavá. To je jedna vec, ale druhá vec je taká, že vždy hovoríme o horizontálnej koheznej politike a nie o sektorovej koheznej politike. To nie je to isté. To by znamenalo, že Európska únia e, bude mať veľké sektorové politiky a, a jed, jednotlivé, veľmi dobre definované priority. A tieto, by, tieto priority by boli spoločné pre členské štáty a regióny. Sektorové nie vždy, ale áno. Ja si myslím, že táto časť sa musí robiť in situ na, v regiónoch, v jednotlivých krajinách. A keď povieme niečo geograficky, často to vnímame geograficky, keď sa povie územná koheznosť, tak nemôžeme to chápať čiste geograficky, môže to tam byť aj sociálny aspekt a sú niektoré veci, ktoré sú e, mnohosektorové, lebo inak sa nám nepodarí zredukovať tie rozdiely medzi ľuďmi. A pokiaľ ide o výkon a realizáciu tohto aspektu, tak je tu text a istá filozofia, ktorú považujem za veľmi zaujímavú. Multisektorový jednotný fond by bol veľmi zaujímavý, ale my tu máme predsa multisektorový fond, ktorý je jeden. Toto je veľmi zaujímavé a revolučné. Jednotný fond, ak chceme, aby bol dostatočný, aby to bol efektívny a multisektorový fond, tak to mnohých rozúri. Wording, but maybe not. This is the... Takže možno by E, možno, že sú tu niektoré problémy v, tej, v tom texte, v jeho písaní zmluvy. Politik kontraktuel, teda kontraktová e, politika, zmluvná politika, to je dlhá francúzska tradícia. To sa hovorí o operačných programoch, ktoré e, zavezujú regióny a členské štáty špeciálne a špecificky. Čo to znamená? To sú kontrakty s členskými štátmi o regiónoch alebo ako? A čo to znamená centralizovať politiky? Integrovať ich? O čom tu hovoríte? O rozličných a konkrétnych kontraktoch medzi komisiou a štátmi a na jednej strane regióny, na druhej strane štáty. Takže to, takým základným prvkom E, ktorý nehovorí o aplikácii, je filozofickou otázkou. Možno, že ste trošku zmetení mojim vystúpením, ale ja k tomu vystúpim ešte detailnejšie. Lambert van Nistelrooy, povedali ste viac menej to, čo ja som chcel povedať. E, Vary, e, toto naozaj nemožno robiť a nemožno to merať peniazmi, tak to nemožno tento problém v budúcnosti byť vyriešený. Ak sa nebudeme venovať iba infraštruktúre, možno by sme mali minúť tie peniaze na nejaké iné účely, na blahobyt, prečítajte si zmluvu. Nie je to síce európsky projekt, ale môžete na to získať finančnú podporu. A čo na to povedala komisia, keď ste predložili správu? Mm, komisia vás požiadala a vám zaplatila. Teda ako teraz budeme pokračovať? Získali ste nejakú odpoveď, aký má oficiálny štatút táto správa. Je to dôležité aj pre náš výbor, pretože budeme diskutovať o tejto správe a chceme vedieť, ako to vníma Európska komisia. Je zaujímavé, uvedomiť si, že to by to malo vlastne posilniť Európsku komisiu. Pravdepodobne, keď sa zamyslíme nad tým, ak Európska komisia bude mať posilnené pravomoci, mala by platiť 100% podpory týchto projektov, možno 90-95%. To sú možno relevantné otázky, ktoré si treba položiť. Celkom iste je to zaujímavé. Ja som si prečítala správu o územnej celistvosti, mm, ktorá je viazaná na konkrétne miesta. Je to zaujímavé, ale aké princípy sú za týmto zmyšľaním? Nemôžeme totiž tvrdiť, že každý by mal postupovať eh, takto, keď neprepojíme takéto miestne činnosti so zvyškom Európy, s ostatnými regiónmi. Eh, mnoho je potrebné zmeniť, eh, napríklad národný, národný HDP, ale ako to chcete prepojiť s cieľmi prvej a druhej kategórie? Končí to tam, alebo je to ešte ďalej? E, kolegovia, Viktor Bostinaru je posledným rečníkom na našom zozname. Teda, ak sa chce ešte niekto ďalšie prihlásiť, nech zdvihne ruku. Ďakujeme. Ďakujem aj vám, pán profesor. Teraz budem hovoriť v rumunčine dumneavoastră de a reforma politica de coeziune. Váš návrh zreformovať koheznú politiku e, vyzerá začiatkom debaty o profile Európskej únie pri východe z ekonomickej krízy, pretože my všetci veľmi dobre chápeme, že čo sa vlastne dnes deje s rozvojovou politikou a s veľkými aktérmi na ekonomickej scéne ako Čína, USA, ktorí majú rozvojovú politiku založenú na infraštruktúre, ochrane životného prostredia, vzdelávaní, výskume a vývoji. A tieto politiky im umožňujú hľadať konkrétnejšie odpovede ako Európskej únie, ktorá v tejto chvíli závisí od národných rozhodnutí. Po druhé, pokiaľ ide o európske meradlo, tak tu e, sa predpokladá koherentný integrovaný prístup, vrátanie fondov vidieckého rozvoja, ktoré môžu byť za, takisto začlenené do tohto balíčka. Rovnako ako kolega Jean-Marie Bopuy, ktorý je e, autorom vynikajúcej správy, mnoho vládnutie a partnerstvo, mnoho vládnosť a partnerstvo. Európska únia, keď chce byť silnejšia, tak musí mať také nástroje, ktoré dokážu túto politiku zrealizovať a takisto e, byť aj ideálnym výsledkom negociačného procesu, ktorý už začal v januári 2009 a ukončí sa koncom tohto roku. Ide tu o negociácie medzi vládami a politickými skupinami v parlamente. A ja si kladem otázku, že, či, že to, čo si zv... tú tá komisia, ktorú si zvolíme koncom tohto roku, bude splňať všetky podmienky na to, aby bola ideálnou komisiou. Ja však budem veľmi spokojný, ak v negociačnom procese európska dimenzia bude dôležitejšia ako národná. Pán profesor, rád by som vám povedal, že na budúci rok budeme diskutovať o e, revízii rozpočtu, predbe, priebežnej revízii rozpočtu. Aké máme tam tendencie do budúcnosti? Parlament bude musieť prijať novú kohéznú politiku po roku 2013. Čiže máme tu opäť negociačný proces, budeme tu mať nový finančný rámec, novú, nové strategické plánovanie, rozpočet, rokovania medzi národnými a európskymi orgánmi a budeme tu mať ešte aj jednu prekážku. Kladiem si otázku, ako môžeme zmieriť záujmy, ktoré sa veľmi líšia dnes medzi starými a novými členskými štátmi EÚ. E, v tomto novom kontexte, kde táto priepasť sa v dôsledku ekonomickej krízy prehlbuje. Ďakujem vám za vystúpenie a myslím si, že na základe vašej štúdie môžeme pokročiť dopredu e, pri sfunkčňovaní európskej koheznej politiky. Ďakujem. Ďakujeme. Pán doktor Barka, nech sa páči. Thank you. Um... E, pán Barka hovorí po anglicky. Mhm. Ďakujem pekne. Jednou z otázok, ktorá je na stole, je otázka. Aká je tá hlavná kritika tejto politiky? E, e, tretina Svetovej banky e, vyjadrila svoju kritiku, hovorím tretina, lebo tam boli dosť rozličné stanoviska. Tak tá tretina e, napísala geografickú správu, podľa ktorej všetky politiky, ktoré sú zamerané na určitý priestor, pôjdu proti trhu. Prečo? Pretože, ako ste to vy aj naznačili, E, takéto politiky na záver zabránia voľnému pohybu práce, kapitálu, o ktoré opustia tie zóny, ktoré sú defavorizované v prospech tých výkonnejších oblastí. A v tomto prípade to znamená, že konvergencia a cieľ e, konvergencie by mal byť chybou pre regionálnu politiku. Takže konvergencia a e, príjmy per capita by nemali byť cieľmi tejto politiky. E, to vyplýva z tejto správy. Prečo? Pretože ciele tejto politiky tak ako to dáva najavo aj zmluva a zmluvy. Nie, nie, my musíme interpretovať tieto zmluvy, tak ako Američania, ktorí robia svoju ústavu. Takže tie potrebné podľa zmluv zharmonizovať a zredukovať rozdiely. To znamená zlepšiť perspektívy ako ľudia budú môcť čeliť zmenám, eh, v dôsledku čoho nič nefunguje, vrátanie trhu. A práve toto Európ, Európania očakávajú od Európy. Oni neočakávajú rovnosť, aby boli rovnakí, ale čakajú rovnosť príležitosti. Čo to znamená? To znamená, že tí ľudia, ktorí žijú v Európe, nech žijú kdekoľvek, musia vedieť veci, napríklad, či je región postihnutý krízov alebo akýmkoľvek iným problémom, či ide o chudobný alebo bohatý región a že teda bude mať také nástroje, ktoré mu umožnia odraziť sa a získať istú konkurenčnú výhodu. Po druhé, je potrebné, aby každý vedel, že v Bruseli sa snažia o to, aby E, priateľná životná úroveň bola pre všetkých. Myslím si, že je to tam veľmi jasne povedané. A nakoniec e, o týchto aspektoch hovoril aj predseda Barózo vo svojom prejave pri opätovnom zvolení. je tu jedna veľmi ťažká otázka a síce, aké sú, aká je referenčná hodnota, aký je práh pre Európanov, e, či tento ref, referenčný, e, či tu je referenčný rámec európsky alebo národný. E, odpoveď na otázku je dvojitá. Odpoveď je obidve sme v hybridnej situácii, my sme súčasne Európanmi a súčasne máme aj našu národnú príslušnosť. Ľutujem, že som teda taký, že som v tejto odpovedi taký rozsiahly, ale eliminovať rozdiely neznamená zredukovať príjem na obyvateľa. Zoberme si eh, prí, príklad Sicílie a Londýna predpokladajme, že tu dôjde k redukcii HDP na obyva obyvateľa v obidvoch prípadoch v Londýne aj na Sicílii. Samozrejme, že to vyvolá krízu. Predpokladajme teraz, že HDP na obyvateľa sa zvýši, Londýn sa bude mať čoraz lepšie a Sicília nedokáže sa odraziť od dna. Samozrejme, že tu budeme mať na dvoch stranách pohyb v rovnakom smere. A to nie je dobrý spôsob fungovania, my predsa veľmi dobre vieme, years, years že môžu byť nerovnosti, ktoré môžu narastať ako náhle nejaký región e, dobehne svoje oneskorenie. To môže byť e, otázkou desaťročia. ročia Táto politika nie je politikou proti trhu. V niektorých prípadoch by to tak mohlo byť. Ďakujem, že ste mi položili túto otázku, lebo to mi umožnilo vrátiť sa k tejto téme a hovoriť o tom, lebo je to dôležité. Pokiaľ ide o mnohosektorovosť, nemám k tomu veľa čo dodáte, čo tu bolo povedané a ja súhlasím plne s tým, čo ste povedali. To isté aj pre jednotný fond. might have two uh, coordinating them very well. On the... Pokiaľ ide o návrhy, tak uh, možno, že v praxi niektoré veci je ťažké robiť a zavádzať do života. Zmluvy s členskými štátmi a s regiónmi, stále to tu máme. V podstate tu máme dva typy kontraktov. Na jednej strane tu sú kontrakty s riadiacimi orgánmi a potom sú tu kontrakty so štátmi, s celými štátmi. Sú to tzv. E, strategické rámce. To je referenčný dokument, vy to všetci dobre poznáte, to je niečo veľmi dobré, ale nie je to nič záväzné. E, nie sú tam ciele, sú tam len isté odporúčania a je dôležité, aby každý členský štát mal dva rozličné kontrakty. Jeden, ktorý by mala podpísať komisia členská krajina a v mnohých štátoch ešte aj v regiónoch pre všetky štáty, ktoré majú federálnu štruktúru. V Nemecku alebo v Taliansku tam je absolútne nevyhnutné, aby jednotlivé regióny ratifikovali tieto dokumenty. V iných krajinách to možno nebude až také potrebné, ale zároveň musíte vedieť, že existujú kontrakty medzi komisiou a členskými štátmi o operačných programoch, ako zabezpečiť simultánnosť, pretože teraz tu máte strategický rámec, máte programy, máte toto všetko k dispozícii, aby ste sa neoneskorili, tak podpíšete kontrakty o programoch. To znamená, že vy pracujete s ministerstvami, agentúrami, regiónmi, Takže potom um, chcem spresniť, že ja som bol, nebol za túto prácu odmenený. Uh, ja som si nedal zaplatiť za túto prácu. Komisia ma jednoducho uvoľnila na môj e, pobyt, ale mňa uvoľnilo teda ministerstvo financií mojej krajiny. Glad you bring it up, because I mean I don't want a teda ešte sa chcem vrátiť k infraštruktúram. Nechcem, aby tu došlo k nejakému nedorozumeniu. Infraštruktúry to je veľmi dôležitý prvok majetkov a služieb. My nemôžeme jednoducho informovať správne, ak nemáme správne školy. My nemôžeme mať životnú úroveň a kvalitu života správnu, ak nemáme isté infraštruktúry, tak ako tomu ešte pred niekoľkými dňami som videl v mojej krajine. A správa pripomína, že toto je prostriedok a nie cieľ, že to je nástroj, prostriedok a žiadny cieľ. Sú tu infraštruktúry a sú to aj ďalšie veci, ale infraštruktúry sú veľmi dôležité. Ale sú to aj iné typy a ja neviem teraz eh, stanoviť nové ciele úplne plynule, aby som, ktoré sú, aby som kvar, mohol eh, povedať, čo je blahobyt a čo je kvalita života. Vy máte v každom prípade eh, model efektívnosti rastu, maximalizáciu rastu a máte potom ďalej model spravodlivosti a kde by maximum ľudí malo byť po, nad, nad hranicou chudoby, je potrebné, aby sme tu našli riešenie v strednodobom horizonte a to medzi obidvoma týmito modelmi, pokiaľ ide o komisiu. Na stránke DG Regio vám chcem odporúčiť na vypočutie, ktoré sa konalo a e, kde pracovali niektorí členovia Medzinárodného menového fondu. E, boli naozaj prekvapení slabosťou podmienenosti komisie, podmienkovosti komisie. Boli tam nedorozumenia, pretože táto problematika je veľmi komplikovaná, ale povedali nám, tak vy predsa vydávate Bianko šeky vydávate peniaze len tak. E, vy máte celé procedúry, ktoré treba rešpektovať, ale napriek tomu e, títo zástupcovia MMF mali problémy pochopiť, aké je ťažké povedať komisii nie jednej krajine na tie výdavky, ktoré idú istým smerom. Ak nemáte nejaké e, pravidlá pre vyhodnocovanie, tak na, na vyhodnocovanie vzdelávania nemôžete utrácať na vzdelávanie. A pokiaľ ide o tie ekonomiky, ktoré fungujú, my absolútne nehovoríme, že my môžeme viesť našu politiku bez istého počtu inštitúcií. To je zaujímavé, pretože to nás vedie k termínu a síce diverzifikácia medzi krajinami. Tento termín sa často nepoužíva. Veľmi často táto diverzifikácia sa hovorí, že to nebolo niečo vhodné, ale táto diverzifikácia môže byť potrebná, ak ste v jednej krajine a je tam istá inštitúcia, ktorá neexistuje v inej krajine, neexistuje jej pendant. Takže v takomto prípade nemôžno vnúcovať tým, ktorí inštitúciu nemajú, aby si takú vytvorili. A to ide aj o krajiny, ktoré už majú takýto systém, Takéto krajiny potom môžu využívať. Um, ja tu nenavrhujem, aby sme teda si vyjasnili, nenavrhujem e, zmeniť e, súčasne platné postupy a opatrenia ohľadne týchto cieľov. A ešte na vašu poslednú otázku. Skutočne komisia ma požiadala o vypracovanie tejto správy v kontexte revízie rozpočtu. E, keď nevyužijeme takéto príležitosti, začneme jednoducho, ak my my nebudeme dokázať bojovať o finančné prostriedky a to bude znamenať náš koniec, ak neúspejeme do 7 mesiacov. Ďakujem, pán profesor, ďakujem tlmočníkov, že tu vydržali na budúci rok. Budeme diskutovať o budúcnosti reformy. vypočujeme si komisiu, budeme mať vypočutia, budeme mať. Ďakujeme vám za toto mini vypočutie s vami dnes popoludní a možno budeme mať radosť, že ešte vás niekoľkokrát sem pozveme, že sa tu s vami stretneme. Ďakujem. A teraz ešte môžete mm, dve minútky zostať, prosím. E, my uzavrieme našu schôdzu. My sme dokončili e, bod 13. Ďalší bod je rôzne. Nie sú žiadne žiadosti o rečnícky čas. Bod 15. To je budúca schôdza, ktorá sa bude konať v útorok 3. novembra a v stredu 4. novembra teda 3. popoludní a 4. dopoludnia. Ďakujem vám za účasť na našej Eh, schôdzi a končím schôdzu.